Nech sa páči, pán Zalesky. Ďakujem pekne. Pani predsednička, polské predsedníctvo považuje toto opatrenie za veľmi dobré, ktoré doplňuje tú schému, ktorá e, spadá pod e, nariadenie o ochrane. Čo sa týka nášho predsedníctva, my sme sa snažili pripraviť prácu na úspešný úspešné ďalšie kroky v tejto oblasti. Pevne verím, že naši dánsky kolegovia budú mať rovnakú podporu zo strany Európskeho parlamentu, ako sme mali my. A v tejto súvislosti by som chcel povedať, že skutočne vítame návrh stanoviska a veľmi si vážime kvalitu tohoto dokumentu. Ďakujem. The... Výborne. Teraz dostanú slovo rečníci. Nech sa páči pán Kirkop. Pani predsednička, najprv by som chcel povedať, že Samozrejme, veľmi vítam túto iniciatívu. Dôležité je to riešiť na úrovni členských štátov. Napríklad e, britská vláda povedala, že chcú teda opt-in v oblasti, teda čo sa týka návrhu toho nariadenia, povedali to už v auguste a keď som povedal, že to vítam, tak pevne verím, že spravodajke nebude vadiť, že tu spomeniem určité veci, určité problémy, Hovorím teraz ako právnik a zákonodarca, mám tu určité obavy a bolo by dobre zabezpečiť určité upresnenie v rámci toho, čo robíme. Myslím si, že bolo by to prospešné pre obete, ale bolo by to v jasnom záujme aj tých, ktorí sú trestne stíhaní ako údajní páchatelia alebo páchatelia. Dôležité je, aby boli braní správnym spôsobom na zodpovednosť a myslím si, že toto je našou hlavnou prioritou. Musím povedať, že mám trošku problém. ste si spomínate, čo sa týka európskeho e, ochranného príkazu, tak máme tam dlhý zoznam trestných činov a potom je tam aj zoznam ďalších činov, ktoré nespadajú pod trestné právo v niektorých členských štátoch. Preto tu dochádza k určitému miešaniu trestného ako aj občianského práva. spravodajkyňa práve povedala, že toto opatrenie sa bude uplatňovať iba voči tým štátom, kde tieto veci sú pokryté občianskými súdmi, takže je to vlastne e, obmedzený záber toho opatrenia. Mne by zaujímalo, kde sa vlastne nachádzame v oblasti ochrany pred tým, aby ste boli zavraždení. Je to teda trestné právo alebo občianské právo? Musíme tu riešiť otázku takýchto problémov a bol by som veľmi nerád, keby tu nastala situácia, že keď sa to bude jasne, keď sa to bude odlišovať, nenastala situácia, že niekto bude stíhaný alebo bude obvinený a nakoniec to pôjde prostredníctvom nie trestno, trestnoprávneho procesu, ale občianskoprávneho procesu a vlastne hm, bude sa to riešiť rozličným spôsobom pri jednotlivých príležitostiach. Dôležité, aby bolo jasné, či to spadá pod trestné právo alebo nie. Takže ja, pre mňa je to osobne dôležité a musíme si uvedomiť, či chceme a aby to dochádzalo k takémuto miešaniu. No, fajn, že niekto má takéto pekné zvonenie, to sa mi páči. A vidíte, teraz ďalší telefón. Ja by som chcel poprosiť pani predsedajúca, či by ste mohli to nejako vyriešiť, ste rozhodli teda, či môže byť naša diskusia doplnená aj hudbou. Je to ako v niektorých iných oblastiach. Dobre, ale vrátim sa k mojej téme, nechcem vás nejako ďalej nudiť, ale ja si myslím, že tam, kde dochádza takémuto, takéto zmesi, a určite sú tu viacerí ďalší právnici, A určite právnici ocenia túto záležitosť. To znamená, že trestné právo, občianské právo, keď sa prečínajú, to môže viesť skutočne k veľmi neprospešným výsledkom. A boli to určité, incidenty, boli určité incidenty, kde došlo k násilným činom a tí páchatelia týchto činov potom by mohli požadovať e, preverenie, či mentálne zdravie je e, v poriadku, Dobré je mať jasnosť v týchto otázkach. To sa môže týkať aj také obvinenia, ako je napríklad e, sledovanie. Myslím, že sú tu také členské štáty, ktoré to považujú za, za prečin. Je to riešené rozličným spôsobom a nie je to riešené dosta, dostatočným spôsobom. britská vláda tam dala opt-in, takže majú asi dôvod, prečo s tým súhlasia. Ja si myslím, že to je niečo, by sme mali určite podporiť, ale bol by som veľmi rád, keby potom v ďalšej fáze sme riešili tieto otázky, ktoré som spomínal. Ja by som chcel mať tam väčšiu jasnosť, aby sme vedeli, kde začína, až kam siaha trestné právo a kde, odkiaľ až kam siaha aj občianské právo a kde je vlastne tá interakcia medzi týmito dvomi právami a musíme vedieť, ako, ako to môže ovplyvniť prípadné práva nejakej osoby, ktorá môže byť stíhaná alebo môže byť e, zvažovaná, že bude stíhaná. Musí to byť jasné. Právnici iste chcú, aby boli garantované základné práva z ich klientov a viem, že v niektorých krajinách mohli vzniknúť určité problémy. Takže keď to tak shrniem, vo všeobecnosti to podporujem, ale myslím si, že musíme postupovať veľmi obozretne pri týchto otázkach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Kirchhoff, pán Foss, ďakujem pekne. A ja by som chcel vo všeobecnosti podporiť túto správu, čo sa týka samotné podľa mňa veľmi prospešné, ale mal som podobné úvahy ako kolega Timothy Kirkop. Myslím si, že bolo by dôležité dodržať určitú právnu systematiku. Musí tu byť jednoznačná delba medzi trestným právom a občianským právom. Takže to je nutné riešiť. Okrem toho som si kladol otázku, keďže tu dochádza k určitým ústupkom alebo určitému zhoršeniu, čo sa týka uznávania, tak ako je to uvedené v tom odôvodnení. Chcem sa spýtať, či z vášho hľadiska uznávanie ako také sa tým pádom skomplikovalo. To znamená, že ak sa niečo predloží, musí sa to najprv preložiť, musí to ísť, musí to byť zaslané na určité orgány. Nebolo by možno lepšie hľadať nejaké lepšie riešenie, kde by bola ochran, kde bolo ochranné opatrenie a kde bolo lepšie chrániť obeď, sa našlo nejaké lepšie riešenie, aby sme hľadali skutočne európske riešenie tam, kde by mohlo pôsobiť toto ochranné opatrenie. Preto by som sa ešte chcel spýtať, či rátate s tým, že by mohli byť nejaké obsahové e, rozdiely, že keď v jednom štáte sa niečo stanoví, možno v druhom štáte neexistuje také opatrenie, ale mohla by tam byť určitá platnosť. To sú veci, ktoré sú pre mňa e, zaujímavé a rád by som na to dostal. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Grisbeck. Merci bien de me passer la parole. À mon tour de, de féliciter notre euh, rapporteur. Ďakujem pekne euh, za slovo, pani predsedajúca. A ja by som chcela pogratulovať spravodajkyni k odvedenej práce. Práci musím povedať, že je to skutočne veľmi zložitá téma, veľmi technická práca a myslím si, že tá implementácia nie je vôbec jednoduchá. Samozrejme, môžeme e, byť nespokojní s tým, že sa nám nepodarilo zabezpečiť a vzájomné uznávanie, že sa to nestalo e, súčasťou toho globálneho systému, že sa to nepodarilo uplatniť v rámci e, tej prvej práce na tej smernici, ale myslím si, že tá práca, ktorú tu odvedieme, nám určite umožní zabezpečiť ochranu obetí na celom území Európskej únie. Ja viem, že určite s implementáciou budú problémy, ale postupne sa nám iste podarí tieto problémy vyriešiť. Musíme si uvedomiť, že 75 miliónov panov sú obeťami rozličných činov na výsostnom území Európskej únie. Práve preto ochrana obetí je veľmi dôležitá. Musím povedať, že tento text som dostal až dnes ráno preto ešte potrebujem trošku viac času na to, aby som prípadne vypracovala pozmenujúce návrhy do 29. novembra. Možno prídem s pozmenujúcim návrhom, ktoré sa týkajú samotnej rýchlosti, technickej ochrany a potom tam mi pôjde aj jednotný model toho osvedčenia. Toto je všetko dôležité preto, aby fungovala implementácia o vzťahu k tým štátom, ktoré sa rozhodnú, že pôjdu tou cestou. Musím ešte raz povedať, že je to veľmi komplexná téma a do 29. novembra ešte budem mať možnosť na tom pracovať a musím povedať, že som veľmi eh, rada, že tu máme návrhy eh, spravodajkyne. Ďakujem pekne aj za to, čo povedala predstaviteľka komisie, že je tu snaha hľadať koherentnosť medzi tými textami. Dôležité je zabezpečiť aj záruky pre koordináciu medzi jednotlivými prvkami, jednotlivými orgánmi. na 29. novembra naša politická skupina ešte predloží pozmeňujúce návrh tejto téme. Ďakujem pekne. No a teraz by som dala slovo spravodajkyni. Nech sa páči, pani Romero López, máte slovo. Gracias, prezidenta. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi si cením vystúpenia v prvom rade komisie a rady a v druhom rade e, ten postup, ktorý teraz začína, tak v ňom si cením vystúpenie pána Kirkok, Vosa a pani Grisbeck, pretože sa mi zdá, že naozaj toto je zložitá téma a čím viac ehm, budete prispievať do textu, tým viac e, zaručíme nakoniec e, dosiahnutie toho, čo chceme. A pán Kirkok má pravdu, keď hovorí o tom súvise ktorý existuje. Medzi tou témou, keď sme hovorili o smernice o ochrannom príkaze, pretože v niektorých e, štátoch je to vec trestného práva, v iných štátoch občianského práva. No, naozaj je treba pracovať na tej myšlienke, že hoci tu na je oblasti pôsobnosti občianské právo, treba tam e, tiež e, doplniť niečo, čo sa odvoláva na dodržanie princípu non bis idem. A sú tu veci, ktoré sú pochybnosť, ešte pochybné, ale pán Kierko povedal, že pripraví ďalšie obohatenie textu. A čo sa týka vydávania toho osvedčenia ako jediného konania či postupu, je to zjavne ten najrychlejší nástroj. Preto treba, aby sme zohľadnili príspevok pána Vosa za účelom tohoto návrhu, aby sme posudili, či e, sa e, dajú zlepšiť tie pozemce návrhy, ktoré boli predložené napríklad od pani Grisbeck, pretože sa mi zdá, že táto téma si to zasluhuje. A k tomu vystúpeniu pána Kirkopa vo veci, keď napríklad e, ten útočník má mentálne problémy. Treba e, túto e, vec zasadiť do kontextu, pretože je to predbežné preventívne opatrenia. Keď má nejaké mentálne problémy, tak nie je isté a jasné, či to bude mať aj potom alebo nie tieto problémy, ale ak má mentálne problémy, tak ten útočník musí byť e, vzdialený od obete. To je potrebné, aby sa e, zaručilo v prípade aj osoby, ktorá má e, duševnú chorobu, treba zabezpečiť takéto opatrenia, lebo ak má duševnú chorobu, tak je to ešte ťažšia situácia. A mohlo by sa to obohatiť aj v tomto zmysle. My sme chceli tiež obohatiť ten text, ktorý prišiel od e, Jury s pozmeňujúcim návrhom, ktorý rieši prípad, keby e, tam boli aj e, neplnoletí, ktorí by potrebovali tútora. No, je tu zjavné, že sú to oblasti, e, na ktorých ešte treba pracovať a ktoré možno zlepšiť a my máme na to lehotu a budeme sa snažiť vypracovať čo najúplnejší text. Thank you, Mrs. Romero Lopez. Just to e, remind you the deadline for tabling amendments 20. Ďakujem pani Romero López a chcem vám pripomenúť, že lehota na pozmeňujúce návrhy je 29. novembra a teraz e, ďalší bod uh, 7 na našom programe to je e, podmienky vstupu e, obyvateľov a e, občanov tretich štátov. Spravodajca je Salvatore Jakolino. Kompromisné pozmeňujúce návrhy boli distribuované. Najprv sa diskutovali na pôde tieňových spravodajcov. Vidím, že sa distribuovali aj tu. Najprv dám slovo pánu Jakolínu, aby nám tieto kompromisné pozmeňujúce návrhy odprezentoval potom zastupcovia polského predsedníctva nám povedia o stave situácii v rade. A takisto potom dám slovo komisii a samozrejme aj našim kolegom, ktorí by chceli intervenovať. Teraz teda má slovo pán Jakolína. Ďakujem pekne. tejto veci, k tejto veci sme mali už rôzne zasadnutia i tu vo výbore, ale aj stretnutia s tieňovými spravodajcami e, skupín. Najnovšie stretnutie sa uskutočnilo v Štrasburgu počas plenárneho zasadnutia, ale tieňoví správodajcovia sa stretli i za iných okolností takisto hovoril, hovoril eh, som aj so, so spravodajkyňou za výbor pre zamestnanosť. Ide o 21 pozmeňujúcich návrhov, ktoré mi, mi poskytli kolegovia podnety, aby sa vytvoril jednotný rámec takisto s komisiou a s radou. U týchto kompromisných pozmeňujúcich návrhov sme si kládli otázky, ako by sa definovala tá, tá dohoda podľa článku 50, aby tu bolo čo najjednotnejšie použitie a tiež e, hlasovanie Takisto definícia, e, ktorú poskytnú odborníci, vyššie zamestnaní, takže sme sa na mnohých veciach zhodli aj na definícii modrej karty, špecialistov a tiež definície podnikov. Takže našli sme riešenie, ktoré dokážu podporiť všetci, pokiaľ ide o prístup k tomuto voľnému pohybu vo vzťahu k podnikom, ktorí sa nachádzajú v tretich krajinách alebo aj v členských krajinách. Vysoko kvalifikovaní pracovníci takisto z tretích krajín. Našli sa teda kompromisy pre prístup špecialistov a tiež pokiaľ ide o praktikantov. Našli sme teda riešenie, ktoré tie odstrašujúce opatrenia voči zlým podmien- podmienkam zamestnania stanovuje. Takisto rodinné súvislosti. Určité žiadosti, pokiaľ ide o žiadosti o pobyt. To znamená, že práve členské krajiny môžu potom zaručiť zamestnanie vo vzťahu manželovi, manželke alebo porovnateľne, porovnateľných vzťahoch. E, ďalšie veci môžu definovať členské krajiny, to sa teraz vyriešiť nedá. Ide tu o subsidiaritu. Pokiaľ ide o interných vyslaniach v rámci koncernov, tak tu sme dosiahli dojednania, u ktorých môžem tvrdiť, že pomocou nich zamestnanosť e, príslušníkov tretich krajín môžeme riešiť bez toho, že by sme e, zasahovali do výlučných práv členských krajín Paradoxne by sa totiž vznikala diskriminácia vo vzťahu k zamestnaným EÚ eh, e a, a výhody pre, krajín, pre ľudí z tretich krajín. Musia sa vytvoriť záruky pre príslušné odmeňovanie zamestnaných členskej krajiny ktorá zamestnáva i pracovníkov tretich krajín. Doterajšia práca bola veľmi všestranná a zaujímavá, nie je však završená. Veríme však, že v budúcej dobe sa nájde riešenie napríklad k pozmeňujúcemu návrhu 21, ako bolo naznačené, že nájdeme jednotné riešenie a že 25. januára na orientačnom hlasovaní v ďalšom gestorskom výbore všetko prebehne dobre, aby príslušníci tretich krajín mali pravidlá, aby pravidlá konkurencie schopnosti jednotných podnikov, jednotlivých podnikov boli jasné, ale aby z toho mohli zároveň firmy aj profitovať aby sme mali silnejší, konkrétnejší rast práve v týchto časoch ťažkej krízy. Ďakujem aj spravodajcom sekretariátu za výbornú spoluprácu. s predsedami, podpredsedami. Na tomto mieste uzavriem svoje úvahy a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 Momentálne pracovné skupiny majú alebo zorganizovali tri príslušné zasadnutia. Jedno z týchto stretnutí e, prebieha práve teraz. 2. E, decembra bude ďalšie stretnutie k rovnakej smernici. Okrem toho, pretože určité témy treba diskutovať na najvyššej politickej úrovni, Minulý mesiac sprebehli dve e, diskusie o otázkach k stratégii. Téma azylu išlo o e, rozsah smernice a tiež krátkodobá mobilita. To boli tie dve témy. Jednu vec treba ešte vysvetliť. Ide o to, o to že budúci týždeň 30. ten istý výbor sa bude zaoberať definíciami tými istými, ktoré spomenulo spravodajca. Pokiaľ ide o situáciu v rade, to sú najdôležitejšie tri veľk, dôležité témy. Počul, potrebujeme ešte viac vysvetľovania. Prvá vec, teda definície. Musíme diskutovať, či nám ide o definície špecifikované v GATSE, alebo sa budeme držať kompromisu. Teda z e, definície takto e, položené. Názor členských krajín je tu rozdielný. Množstvo členských krajín v poslednej dobe predložilo návrh týkajúci sa ľudí, ktorí sú mimo smernice pola pôsobnosti smerníc, ktorí nesplňajú požiadavky pre pobyt alebo vstup na územie. Tieto e, členské krajiny žiadajú o iné riešenie. Určitý manevrovací priestor. Nebude to systém paralelný, ale taký systém, ktorý pokrie potreby tých uh, ktorí nie sú v rozsahu platnosti a budú potom kvalifikované kvázi, ako kvázi ICT na území členských krajín. Tu nebolo jednotné stanovisko. Čo tu zostáva ešte je otázka e, krátkodobej mobility. Tu vidíme, že je tu široká väčšia väč, väčšina ktorá hovorí, že až do troch mesiacov by sme mali poskytovať naj, čo najväčšie uh, prístup alebo manevrovací priestor pre ICT, aby tu nebolo ďalšie administratívne eh, bremeno. Uvidíme, čo budú čo prinesú ďalšie stretnutia, takisto stretnutia spravodajcov a dúfam, že čo skoro budeme v stave informovať k pokroku na pôde rady. Ďakujeme. Teraz komisia, pani Šmit. Ďakujem. V prvom rade by som chcel pánu spravodajcovi poďakovať za výbornú spoluprácu v a takisto za pokrok v tejto dôležitej veci. Ide o dohodu v ambicioznej smernici. Ide o tie vnútropodnikové presuny. Môžem vám dať veľmi predbežné reakcie ku kompromisným pozmeňujúcim návrhom, ale vo všeobecnosti sú v súlade e, s cieľmi smernice kde ide o podporenie konkurencieschopnosti a jasné pravidlá, pokiaľ ide o vnútropodnikové presuny. Pokiaľ ide o definície, mali by to byť e, dostatočne flexibilné e, definície, nezavádzajúce. Týmto smerom to ide, ale nesmieme zabúdať že to sú nie veľmi kvalifikovaní držiteľia modrých kariet, takže by sme mali toto mať na pamäti. Rôzne kompromisné návrhy idú ďalej, než sme chceli my v komisii. Ide o rovnaký prístup, ide o mieru ambícií. Komisia navrhovala pravidlá, ktoré sa uplatňujú u vyslaných pracovníkov vysielaných z jednej spoločnosti do jednej. Toto sú moje úvodné poznámky. Možno jedna poznámka k diskusii v rade. Áno, komisie si ja chce ambicioznú smernicu, pokiaľ ide o rozsah. To znamená, že tí, na ktorých sa nebude vzťahovať rozsah smernice, môžu mať iné povolenia, nie vnútropodnikové transfery nechceme paralelné schémy, programy. To by znamenalo, že niekto, kto by nesplňal kritéria e, smernice, by mal, teda na ňo by sa vzťahovali národné programy. A to je dôležitá harmonizácia. Ďalšia dôležitá otázka je mobilita. To je vlastne centrum tejto smernice E, mobilita vo vnútri EÚ bude oslabená. Jedným z cieľov smernice sa potom, jeden z cieľov sa e, nesplnil. Ďakujem pani Schmidt a začneme diskusiu. Najprv pani Jakon Sári spravodajkyňa vo výbore pre zamestnanosť. Ďakujem. Ide o zložitý komplex legislatívy. Máme tu zdieľaný kompromis medzi výborom LIBE a EMP. O týchto veciach sme diskutovali. Je to pozitívna vec podpora stratégie 2020, pritiahnutie ľudí z tretich krajín do Európy, zručných ľudí so zručnosťami a zníženie byrokracie, pokiaľ ide o mobilitu. Ale sú tu problémy. Podľa mňa hlavný problém je to, že je tu toľko rôznych spôsobov podpory mobility z tretich krajín, ja osobne by som nechcela byť e, v oddeleniach e, e, personalistiky, pozerajúc sa na, na komplikovanú verziu smernice. Ako balíček je to dobrá vec, ale my sa pozeráme na tento kompromis Dôležité je, aby tá definícia nebola príliš vágna. Nemali by sme ísť ďalšou novou e, cestou, aby sme začali robiť nábor nesprávnym spôsobom. Nesmieme sa zbaviť našich sociálnych práv a nemali by sme byť takisto príliš reštriktívni. Takže sme blízko kompromisu, pokiaľ ide o definície. Je tu ale problém, o ktorom treba eh, hovoriť, a to je obraz stavebníctva, pretože toto je akýsi divoký západ eh, tu v Európe. Počuli sme názory eh, zamestnancov, zamestnávateľov, a videli sme, že sú, sú rovnakého názoru a navrhujú, že tento sektor by mal byť vyňatý zo platnosti tejto smernice, vytvoriť totiž nové problémy, viac problémov, než to vyrieši. Môj nápad bol ten, že tento sektor by bol vyňatý z rozsahu smernice z principiálnych dôvodov, pretože to nie je veľmi múdrá myšlienka. Nie je dobre vyňať sektor odtiaľto, ale ak sú už zajedno zamestnávateľe i zamestnanci, bolo by to asi oprávnené. Táto vec preto ešte je rokovaná. Môže, že sa tu nájde kompromis. Čo tu však je dôležité, a v tomto má výbor Ample veľký konsenzus, to je to, že kľúčový koncept tejto smernice by mal byť rovnaký prístup. Inými slovami, konkrétnejšie, čo znamená rovnaký prístup? To znamená, že ľudia by mali dostať rovnakú mzdu za rovnakú prácu v tej istej krajine, za rovnakom zamestnaní. Pokiaľ ide o detaily jednotného prístupu, budú tu samozrejme problémy. Pán Jokalini hovoril o problémoch napríklad e, dôchodky, sociálne zabezpečenie. To je veľmi komplikovaná oblasť. Bolo by dobré, keby sme boli ambiciózni. Aby viaceré smernice zdieľali tú istú filozofiu, pokiaľ ide o interpretáciu rovnakého prístupu a legislatívy EÚ ako celku. A preto sme diskutovali vo výbore medzi tieňovými a inými prepojenie definícií v tejto smernici a v iných direkt, e, smerniciach také jednotné, e, teda pojem jednotného povolenia Ďalšia vec, ktorú zvažujeme, to je otázka, či bilaterálne dohody medzi EÚ a tretími krajinami, aká je ich úloha, aká je úloha týchto zmluv, čomu treba dať prioritu. bude európska legislatíva nad všetkým? Kde sa nachádzajú bilaterálne dohody v tejto súvislosti? A čo si treba zapamätať v tejto veci, je to, že legislatíva by mala byť taká konsekventná, taká jasná, ako je to len možné, taká prehľadná. A to je niečo, čomu by som si rada vypočula názor komisie. akom vzťahuje legislatíva EÚ a bilaterálne dohody. Postrehli sme viacero problémov, ale z takého širšieho pohľadu táto smernica je vecou dobrou. Podporí konkurencieschopnosť stratégia, ktorá sa vyjadruje v toľkých dokumentoch EÚ. Ďakujeme pani Kansári a Mám tu šesť kolegov, ktorí chcú vystúpiť. Pán Kirko, pani Binčevite, Wingstrom, Sargentini Bronze a pani Enst. Slovo teraz dám pánu Kirkopovi. Snáď na úvod by som pani predsednička chcel poblahoželať pánu Jakolínovi k jeho práce, si, a jeho konštruktívnemu prístupu k tomuto materiálu súhlasím tiež s väčšinou jeho návrhov. Myslím si, že je dôležité to, že tu máme pozitívny prístup, snahu pomôcť podnikom nájsť vhodných zamestnancov na ich účely tak, takú taký zoštíhlený rámec. To bude dobré aj pre ekonomiku EÚ ako celok. Jednu vec, ktorú však spochybňujem, to je otázka časových o, o, období a kvalifikačných požiadavok. Ja budem ten prvý, ktorý povie, že kvalifikácie sú pre nás veľmi dôležité, a mali by sme ľudí podporovať, aby, aby, aby dostávali kvalifikácie, tie novšie technológie, ale je tu množstvo mladých, nadaných ľudí, ktorí pracujú e, vo vede, e, vo výpočtových technológiách, v matematickej oblasti. ktorí, sú, ktorí potrebujú podľa mňa mať možnosť kde tieto časové lehoty nie sú relevantné a zmysluplné. V prvom rade treba e, dôverovať podnikov, že oni vedia, čo je najlepšie pre nich a ich podniky trvanie služby podľa mňa z mojich skúsenostiach e, vám nedáva e, hneď nálepku najlepšieho kandidáta v pracovných miestach. Tu treba povedať, že by sme mali byť, mali by sme naozaj podporovať mladých ľudí, hlavne ako budúcich e, nádejných pracovníkov našich podnikov. Čokoľvek, čo sa tu odkláňa, je niečo, na čo sa treba pozerať, ale inak blahoželáme pánu Jacolinovi. Ďakujem. Kirko, Mrs. Blinkevičiute. Ďakujem pán Kirko, pani Blinkevičiute. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať pánu Jakolinovi za našu spoluprácu. Naša spolupráca prebieha veľmi dobre. Mali sme rôzne stretnutia v súvislosti s touto správou. Máme mnoho kompromisov a veci, kde máme styčné body. Verím, že aj tento výbor ich podporí. Chcem však upriamiť vašu pozornosť na jednotlivé aspekty, ktoré boli diskutované aj v Štrasburgu. Poprvé ide o otázku pozmeňujúceho návrhu číslo I19 zrovnoprávnenie žien, aby mohli e, vykonávať slobodné povolania a zosúľadiť domáci rodinný život a zamestnanie a aby mali lepšie príležitosti na pracovnom trhu. V kompromisnom pozmeňujúcom návrhu pána Jakolína sa však navrhuje, aby členské krajiny samotné tie ustanovenia pracovného prijatia mohli stanovovať. V tejto súvislosti tu vidím možnosť, že by tu boli rôzne situácie. Pre príslušníkov rodiny nebudeme mať rovnaké podmienky. Pre tých, ktorí sú z tretich krajín, v tak v cieľovej krajine nebudú mať rovnaké podmienky pre za, začiatok práce. Dúfam však v kompromis, pokiaľ ide, pokiaľ ide o 19 pokiaľ ide o pracovné povolenie pre príslušníkov tretich e, krajín, tak sa navrhuje, aby mali pracovné e, úväzky aj členovia rodín a to odkazuje na to, aby mohli zostať členovia rodín spolu. Musíme sa však ešte rozhodnúť o systéme vysielania e, zamestnancov tretich krajín z jednej krajiny EÚ do inej krajiny EÚ. A tu by som navrhla, aby sme sa držali princípu príjímacej krajiny. aby sme mali rovnaké pracovné a mzdové podmienky. kad e, labai svarbu e, turėti bendrus apibrėžimus, definicijas tokias, kur... Je dôležité, aby sme používali spoločné definície, ktoré nie sú príliš e, rôzne, ktoré nie sú príliš obmedzujúce a ktoré sa jasne dajú pochopiť. Každý musí vedieť, o čo ide teda zamestnanec, e, ktorého vyšle e, vedúci, potom aj praktikanti a ďalšie definície. Treba mať jasné, my sme v našom e, pozmeňujúcom návrhu uviedli isté návrhy, čo týka týchto definícií. A to v súvislosti s vedúcimi pracovnými silami a tieto majú byť upravené v e, tejto úprave o pracovnom čase a odmenách a tieto týmto pánom predkladám, čo týka organizácie a vysielania občanov tretich štátov do krajín EÚ a príslušné časové obdobia, ktoré sú tu plánované, tak môžeme prijať 9 mesiacov, hoci Mm, by sme mohli počítať aj s inými časovými lehotami, napríklad 6 mesiacov alebo 12 mesiacov. No, takže tak je e, dôležitá mm, profesná skúsenosť e, pri tomto vysielaní pracovníkov a e, s týmito návrhmi tiež súhlasíme a chcem povedať, že tento dokument ešte treba trošku doladiť a s tým súhlasím, aj e, kolegyňa Koncari súhlasím s ňou e, v čo sa e, týka stavebníctva a vylúčenia stavebníctva z oblasti pôsobnosti tejto smernice a nie sme proti zmenám eh, spravodajcu a ja by som si želala eh, väčšiu jasnosť eh, v úpravách, ktoré platia pre stavebníctvo. Pani Wexstrom. Ja sa chcem čo najviac poďakovať a oceniť si prácu Saltora Jakolino za jeho výbornú prácu. V tejto oblasti je to dôležitá téma, pretože náš e, globálny svet vyžaduje mobilitu a prúžnosť a musí umožniť e, ľuďom, aby e, sa presúvali, pracovali, žili a milovali na inom mieste, ako kde sa narodili. A tiež musíme umožniť a uvedomiť si veľkú dôležitosť štátov a podnikov rozvíjať sa cez národné hranice. tu e, musíme prijať e, dva e, reštriktívne obmedzovania, obmedzenia a tiež by sme mali podporovať, že mobilných pracovníkov budú môcť doprevázať ich rodiny. Mali by sme podporovať zjednotenie rodiny a prístup na um, trh práce v tomto spise, ako aj v ďalších spisoch, ktoré sú v pôsobnosti nášho výboru. Uh, a vítam harmonizáciu týchto pravidel na úrovni EÚ a veľmi sa teším na prijatie komplexného balíka o uh, legálnom zákonnej migrácii a uh, dúfam uh, po predstavení tohoto prístupu, že to bude rýchlo prijaté, pretože ICT je jeden um, potrebný nástroj pre um, posilnenie rastu v Európe Ehm, po finančnej kríze, ktorú e, dnes e, zaznamenávame a e, máme tu potrebnú víziu EÚ pre budúcnosť, aby sme používali každý možný nástroj, ako napríklad ICT, preto aby sme dosiahli cieľ prosperity a rastu. Ďakujem pani Pickström, pani Sargentini. Thank you, chair. Um... Ďakujem, pán predseda. Eh, chcem si oceniť, eh, že pán Jakolíno dospel ku kompromisným krokom, ktoré zdá sa mnoho, mnohých z nás uspokojili. Aspoň väčšinu z nás uspokojilo mňa. Mám tu pár drobných pripomienok. Predtým som argumentovala, že podľa mňa sú postihy voči zamestnávateľom kľúčové ak chceme zabezpečiť, že zákony o migrácii budú rešpektované a potom musíme zabezpečiť, že zamestnávateľia budú veľmi dobre vedieť, čo im zákon umožňuje a čo im neumožňuje. A my tu hlavne hovoríme o postihoch voči zamestnancom a to, čo môžu zle urobiť alebo čo môžu porušiť e, títo pracovní migranti, ale musíme e, pristúpať k zamestnávateľom tiež pozitívne, ale ak je potrebné, tak aj s postihmi. A e, naše pripomienky k postihom sme zahrnuli do vášho kompromisu. V kompromise 50, pozmeňujúci návrh 15 a mám tu jednu požiadavku, ktorú by som chcela vyjadriť stále tu dávame členským štátom možnosť, aby mali tieto postihy voči zamestnávateľom, miesto toho, aby sme im to ukladali ako povinnosť. Teda hovoríme, že členské štáty môžu uh, upraviť e, monitorovacie hodnotenie a pravidelné inšpekcie. Ja by som e, to rada e, mala tak, aby to bola povinnosť, že musia robiť tieto pravidelné monitorovanie a inšpekcie. Hlavne tie inšpekcie sú kľúčové preto, aby sme vedeli, že či zamestnanci, ktorí pracujú vedľa seba a sú z rôznych štátov, či sa s nimi rovnako zaobchádza Vo vašom poslednom kompromise pozmeňujúci návrh 21 ste spomenuli dôvody, ehm, pri akých eh, by návrat do tretieho štátu eh, nebol povolený a to eh, jeden z týchto dôvodov je objem prijatia pracovníkov. E, my sme o tom hovorili e, a vždy to e, bol ako uznaný dôvod, ale tu ide o vnútropodnikových alebo vnútrofiremných prevodoch pracovníkov, čiže oni sa presúvajú v rámci tej istej firmy možno aj z EÚ, mimo EÚ, alebo opačne takom prípade e, tieto dôvody pre e, readmisiu migrantov by nemali platiť na pracovníkov, ktorí sa presvojú v rámci tej istej firmy. A mám tu otázku k pozmeňujúcemu návrhu 2, kde ste e, zahrnuli E, ďalšie podniky a ich e, e, imanie pri hlasovaní v podniku a ich základné imanie. To je pre mňa nové. Neviem, čo vás viedlo k tomu, aby ste predložili tento nový text, pretože tu nevidím politické pozadie. A moja posledná pripomienka je, ak dovolíte, že ja by som tiež e, rada e, mala stanovisko komisie k tomu bodu, ktorý som teraz uviedla o objemoch e, prijímania pracovníkov ako pravidlo v nariadení ICT. Thank you, Mrs. Sargentini. Mr. Bronze. Thank you. Uh, criti- critics of capitalism Ďakujeme. Kritici kapitalizmu často kresia karikatúru, e, že zaobchádzajú s pracovníkmi ako s predmetmi e, výroby, s výrobnými prostriedkami a nie s ľudskými bytostiami. A keď e, ideme k odvalke na vnútrofiremných pre našich pracovníkov, tak tie len opravňujú tieto karikatúry. Chcem vám pripomenúť, že ľudia sú ľudské bytosti a nie len ľudské zdroje. Tieto tzv. ICT, ktorý som aj ja začal používať e, tento pojem, e, sa e, odvolávajú na dočasné vyslanie pracovníkov a prístup ich rodinných príslušníkov bude krátky a tým pádom podľa mňa z toho sa stáva nie dočasné vyslanie, ale dlhé Úsídlenie a e, ICT je len e, ďalší názov a efemizmus pre e, nekontrolovanú pristavovaleco. Keď ľudia raz prídu do Európy, tak ostávajú a kritikovia kapitalizmu často zobrazujú podniky ako také, ktoré určujú politickú agendu, ale toto zažívame teraz v súčasnosti a globálne firmy nám diktujú zákony, ktoré musíme prijať, aby sme uľahčili pristavovaleco tým, že obchádzajú bežné kontroly pristavovaleco. Prečo je pristavovaleco rodičov sú potrebné. Nám hovoria okrem iného v tomto dokumente preto, že to vyžaduje podniky a ľudské bytosti e, sú zjavne e, na svete na to, aby slúžili záujmom podnikov. Ale e, ako e, sa popisuje tu, no, globalisti nám diktujú. A Teraz e, sú pristahovalci dovážaní do našich štátov a ľudia našich volebných obodov, naši voliči e, sa obávajú, a e, to preto, že to vyžaduje globalizmus. Globalisti vyžadujú, že pracovná sila sa e, bude posúvať, ako keby to boli figurky na šachovnici a politici e, nechávajú stranou záujmy svojich voličov, aby e, uspokojili potreby podnikov. Ja. Nech sa páči, pani Ans. Ďakujem pekne. E, ja by som e, si kvôli kvôli marxizmu nerobila obavy. E, no máme pár pripomienok. Musíme ešte sa uistiť v niektorých bodoch, že o čo ide. My chceme uľahčiť koncernovým firmám vnútorné presúvanie pracovníkov a chceme, aby to bolo atraktívne a to súvisí s konkurencieschopnosťou a tiež s rovnoprávnením a tiež chceme ponúknuť niečo, čo má byť realistické a čo má byť uskutočniteľné. Ale to bola naša základná myšlienka a myslím si, že vždy, keď e, ide o mm, detaily, e, tak by sme e, mali si tieto otázky položiť a mať ich na zreteli a preveriť, či to naozaj zodpovedá mm, týmto otázkam alebo nie. Ešte pár myšlenok Najprv sa chcem poďakovať spravodajcovi za e, jeho prácu a za dobrú diskusiu, ktorú sme mali aj v sú s ohľadom na mnohé body, ktoré sú pre nás dôležité a ktoré sú tu zakotvené. Pravdepodobne nikdy ne uspokojivé e, riešenie v tých bodoch e, pojmov a ja som ja si myslím, že to nie je logické a máme tu stále ešte veľké výhrady a neviem prečo e, tá zmluva musí byť uzavretá aspoň na jeden uh, rok a to nie je pochopiteľné a stále budem hovoriť e, v súvislosti s mojim domácim štátom. To bude veľký problém v um, aplikácii Ďalšia vec, ktorú vidíme kriticky, e, sú e, tie mnohé prekážky, 4 roky, 9 mesiacov a tak ďalej, kde e, my e, upravujeme mnohé obmedzenia, ktoré e, sú pochybné. Teda ten nový návrh, pozrieme sa návrh 8, článok 3, písmená GB a to sú ukončené vzdelania, to je v poriadku a potom minimálne 5 rokov profesná skúsenosť, neviem, že ako to chcete zdôvodniť, ako si dospeli k tými 5 rokom a potom je osvedčenie nariadenie o zamestnaní, e, ktoré z 12 mesiacov kleslo na 9 mesiacov, to je v poriadku. Napriek tomu ešte stále e, je pochybné, alebo sa pýtame, že do akej miery to má zmysel, aby sme používali takéto obmedzenia podľa nás je dobré, že sa tu zapracovajú postihy a inšpekcie. Inšpekcie sú podľa mňa správne. E, nejaká kolegyňa asi pani Sargentin povedala, že to musí byť nutnosť. E, to je podľa mňa správne v prípade inšpekcií, takže tá myšlenka je dobrá, e, dobre upletená, aby som to chcela ešte posilniť. Ďalej k téme e, rovno e, právnosti rovnakého zaobchádzania. E, tá musí byť, ako sme upravili v tej smerici o vysielaní pracovníkov, zabezpečená. Musí byť rovnaké zaobchádzanie aj obmeňovanie a v súvislosti s tým, čo povedala pani Blikevičute teda z Argentíny, my sme sa snažili rozdať eh, návrh znenia k novému článku 16 a 15 odsek A. Žiadam vás, aby ste to mm, prečítali. Asi to prišlo trošku neskôr, no myslím, že to sú jasnejšie eh, znenia eh, v súvislosti s rovnakým zaobchádzaním na pracovisku, ktoré naozaj v zásade majú byť také, ako mm, sú v národných štátoch a v mzdových podmienkach upravené. Ďalej, spojenie rodiny a pristiavanie rodiny, to je dobré, že e, zároveň to prišlo v tej istej dobe ako je to v poriadku, keď to chcú tu na, ľudia, tu na dopracovať do toho znenia, ale otázka je, že e, či e, chceme v prípade spojenia rodiny a prisúvania rodiny e, byť veľkorysejší. My Chceme, aby sa ľudia mohli zabývať v štáte, kde pracujú a chceme, aby sme v oblasti prisúvania rodiny boli k dispozícii veľkorysejšie úpravy a predpisy, pretože keď chceme zabezpečiť konkurenceschopnosť, musíme zohľadňovať to, že tí ľudia, ktorí prídu z týchto štátov, do našich štátov musí mať aj motiváciu a musia vedieť, že áno, môžem si sem bez komplikácií priviesť rodinu a túto právnu úpravu by sme mali ešte premyslieť. Čo sa týka tých e, sankcií, tak to je v poriadku, my sme to tak chceli. Blahoželám a to je všetko. You, Ďakujem, pani Ernst než dám slovo naspäť spravodajkyni, tak dám slovo komisii, aby odpovedal na otázky od pani Jakonsari. Thank you very much, Madam Chair. Um, uh, as I mentioned already yesterday in the Employment Committee... Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne vášmu výboru. Komisia nenavrhla zaoberať sa tou otázkou uplatnite legislatívy v oblasti sociálnej ochrany, lebo je to riešené bilaterálnymi dohodami, ktoré zabezpečujú to, že v oblasti sociálneho zabezpečenia krajina pôvodu, respektíve je možné si zachovať poistenie v krajine pôvodu. Aká je vlastne tá myšlienka za tým celým? dokumentom. Bilaterálne dohody by mohli sa uplatňovať iba vtedy, ak e, zabezpečia prospešnejšie zaobchádzanie. To je podľa mňa celkom zaujímavá myšlienka a možno by sme sa mohli nad tým zamyslieť. Teda opakujem, tento návrh je zaujímavý, nie je to v návrhu komisie, ale môžeme samozrejme o tom diskutovať. Chcela by som teraz poukázať na Ďalšie témy. Členské štáty majú kompetenciu rozhodnúť o tých objemoch, o tých počtoch e, občanov tretich štátov, ktorí môžu prísť do štátov EÚ. Čo sa týka týchto počtov, členské štáty musia samozrejme rešpektovať aj medzinárodné obchodné dohody. A na záver, tento bod sa spomínal už, profesionálne skúsenosti, to je súčasťou aj kompromisných návrhov. Bola to požiadavka na to, aby tie skúsenosti boli 5-ročné. To by možno znamenalo, že by boli z toho vylúčení mladí ľudia špecificky v oblasti IT. Takže to je určitá úvaha, určitá oblasť, kde by sme sa na tým mohli lepšie a viac zamyslieť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Šmit. A teraz dáme slovo nášmu spravodajcovi, pánovi Jakolínovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som si samozrejme veľmi pozorne vypočul všetko to, čo sa tu spomínalo. Vypočul som si aj pani Blinkevičiute, pani Wikström, pani Sargentini, pána Bronsa. A všetci vlastne významným spôsobom prispeli k celej tejto téme, tejto oblasti, ktorú všetci dokážeme podporiť, je veľmi dôležité si uvedomiť, že sú tu určité myšlienky, ktoré musíme samozrejme zohľadniť. Preto na tomto mieste musím zopakovať to, prečo si myslím, že stavebníctvo malo byť z tohoto vylúčené. Je to smernica kde sa plánuje taká oblasť pôsobnosti, ktorá by mala byť podľa možnosti čo najrozsiahlejšia. Počas samotných rokovaní sa uskutočili stretnutia so zamestnávateľmi. Tu samozrejme rozličné stanoviská a moje stanovisko by bolo, aby z toho bolo vylúčené stavebníctvo. My chceme, aby tá oblasť posobnosti bola rozsiahla, a chceme, aby to teda bola, tá, to bola široká, ale jednoducho chceme, aby potom nespadalo toto odvetvie, ktoré nespadá, tak povedz, po tieto smernice. Spomínali sa tu migračné toky, o tom, či sa majú obmedziť alebo nie. A ja v tejto súvislosti môžem potvrdiť to, čo som povedal už na iných miestach na túto tému. Takže opakujem stavníctvo. Takže stavníctvo by malo byť e, riešené rozumným spôsobom. Napríklad spomínalo sa odmeňovanie, spomínalo sa aj to, aké to má vplyvy na celkový sociálny systém, Ide tu napríklad o dôchodkové zabezpečenie, je tu výšku odvodov, ktoré je nutné príslušným spôsobom upraviť a nie sú tu žiadne odvolávky na bilaterálne dohody, ktoré by ďalej sa mali riešiť novým členských štátov. Tu ide o snahu o harmonizáciu, je tu snaha vytvoriť určitý spoločný rámec a preto si musíme, preto si musíme položiť otázku, či chcem mať aj také pravidlá, ktoré samozrejme budú zahrňať aj mladých ľudí, ktoré práve budú prospešné pre mladých ľudí, pre talentovaných ľudí, ktorých chceme mať na pracovných trhoch a ktorým chceme dať konkrétnu šancu na zamestnanie. My chceme samozrejme dôverovať e, podnikom, že pôjdu touto cestou. Samozrejme, chápeme, že sú tam určité minimálne požiadavky na skúsenosti, Komisia konec koncov tento návrh vypracovala, aj keď samozrejme je nutné tam spraviť ešte mnohé úpravy. Takže mladý človek má pracovnú zmluvu s istým podnikom. Opakujem, že tu ide o mladých ľudí, ktorí tým pádom majú možnosť získať nové skúsenosti, ktoré majú možnosť získať nové skúsenosti v členskom štáte EÚ, do ktorého budú vyslaní. Spomínajú sa tu ďalšie aspekty, rozšírenie, o manžela a manželku, teda osobu, ktorá by sprevádzala to, tohoto zamestnaného e, občana. Samozrejme, my nechceme v žiadnom prípade mať diskrimináciu, ale ani opačnú diskrimináciu. Ak napríklad nejaký pracovník príde z Francúzska do Dánska alebo na Cyprus, neznamená to samozrejme automaticky, že manžel, manželka tohoto človeka musí automaticky si nájsť prácu v príjmajúcej krajine. Takto isto by sme mohli toto isté sme mali požadovať aj pre nejakého zamestnanca, ktorý z tretích štátov bol vyslaný do Európskej únie. To bola opätovne diskriminácia. Takže ja podporujem určitú flexibilitu, podporujem aj to, aby rodina ostala pokope, Samozrejme, ide tu o uľahčenie vysielania, je tam úprava zmej na shell. Takže je tu snaha zabezpečiť to, aby členské štáty vytvorili potrebné podmienky pre tých manželov, manželky, tých vyslaných pracovníkov. Ja si myslím, že tu ide o nástroj, ktorý by mal byť čo najflexibilnejší, najelastickejší. Jednoducho zažívame tú krízu, momentálne a práve preto by sme nemali vytvárať nejaké dodatočné prekážky. Mali by sme v každom prípade podporiť udržateľnosť a konkurencieschopnosť našich systémov a takisto sme mali podporiť eh, konkurencieschopnosť. Podporujem to, čo povedala pani Sargentini. Sankcie sú veľmi citlivou témou, je to ošemetná téma, ktorou sme sa už dlho zaoberali. A my sme už konec koncov spravili určité úpravy. Zabrali sme sa tým na zasadaní tieňových spravodajcov, je to tam uvedené v príslušnom dokumente. A tam sa stanovuje taký všeobecný princíp, to tam uvedené v tých prístupových podmienkach Je tu aj objem, počet migrantov, a podmienky pre nich, tam je to všetko uvedené. To sú veci, ktoré jednoducho nemôžeme odtiaľ vyčiarknúť. Nemôžeme nejakým, tak, nejako takýmto spôsobom meniť kvóty pre občanov tretich štátov. Boli tu viaceré diskusné príspevky. Spomínam si na to, že mnohé veci sa hovorili aj o všeobecných zmluvných podmienkach a my sme na základe návrhov upravili ten dokument, napríklad čo sa týka tej, tej lehoty tých 5 rokov profesionálnej skúsenosti, to je, pro, to je pozmeňujúci návrh číslo 4. Tam je uvedené niečo, čo vlastne už bolo uvedené v inom materiáli Európskeho parlamentu. Je to materiál, ktorý už prešiel cez Európsky parlament a samozrejme, nič sa nemení na tom, že samozrejme môžeme sa nad tým zamyslieť. Ide tu o to, aby sme to vyriešili správnym spôsobom. Čo sa týka rodiny a spájania rodín, áno, to sme už spomínali. Potom sú tu tie definície. Ja som sa snažil vytvoriť správnu rovnováhu medzi reštriktívnymi pojmami a ustanoveniami a takým riešením, ktoré by možno až príliš rozširovalo oblasť pôsobnosti tejto smernice. Teda snažil som sa vytvoriť určitý taký rámec, ktorý bude vyhovovať manažérom a iným odborným pracovníkom. Samozrejme, Musíme si uvedomiť, že akú úlohu majú manažery v podnikoch, no ich úloha je dôležitá, ich zodpovednosť je veľká a preto jednoducho, keď dojde k ich presunom, častokrát presúvajú aj pracovníci. Preto je veľmi dôležité si uvedomiť, aký je to časový rámec. Je nutné zadefinovať presne kompetencie týchto pracovníkov. Som si pozorne vypočul aj to, čo povedal pán Brons. A Jednoducho je nutné, aby naďalej platili pravidlá, ktoré tu máme pre migráciu. A samozrejme, my chceme podporovať legálne toky migrantov. Chceme, aby sa to riadilo podľa konkrétnych potrieb na pracovných trhoch. Mnohé otázky tu neboli samozrejme zodpovedané, lebo bolo jej množstvo. Budeme sa tým ďalej zaoberať. Sú to toky migrantov, ktoré chceme príslušným spôsobom riadiť. Budeme ďalej pracovať, zaoberať sa týmito témami. Potom je tu ďalšia dôležitá téma sankcií. Áno, tie musia byť, ale musia byť primerané. Dôležité je, aby bránili zneužívaniu daných pravidiel, Ešte uvidíme, čo nám tejto súvislosti povie rada, teda na čom sa dohodli oni, čo vypracovali. Pevne veríme, že správy budú pozitívne. A čo sa týka mobility v rámci členských štátov, potom ako nejaký pracovník z tretieho štátu dostane zamestnanie a príde sem, tak my sa spoliehame na dôveru medzi členskými štátmi je tu stanovená lehota, určité obdobie, ktoré nemôže byť dlhšie ako 3 roky, ako je vám iste známe. A myslíme si, že zamestnanec sa môže pohybovať v danom členskom štáte dovtedy, kým ten hostiteľský členský štát v určitom nezakročí. Oferto come dire, immagino e spero, adeguato. Myslím si, že týmto pádom som vlastne okomentoval pozmejúce návrhy. Samozrejme, nič nie je vytisané do kameňa. Môžeme zorganizovať ďalšie zasadania na tú tému 21. januára, ale potrebujem mať už stanovisko, ktoré podporí podľa možnosti čo najviac nás a dovtedy musíme v rámci tých definícií musíme dosiahnuť shodu, aby sme posilnili spoluprácu medzi našimi výbormi a aby sme dosiahli ten cieľ, ktorý si stanovil obidva výbory. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Jakolino. Iba by som vám chcela pripomenúť, že orientačné hlasovanie sa plánuje v januári. Ďakujem pekne všetkým tým, ktorí sa aktívne zúčastnili. Ďalší bod nášho programu je hlasovanie a začneme o 11.45 presne, takže dovtedy máte ešte 3-4 minútky prestávočky, kolegyne, kolegovia. Okay, colleagues, let's uh, continue the, the meet. Kolegyne, kolegovia, pokračujeme teda v našej schôdzi. The votes we have, oh sorry, <laughs> we have three uh, reports. Takže budeme hlasovať o troch správach, ktoré máme v našom programe. Prvá správa, ktorá sa týka zmeny a na, doplne nariadenia číslo 1931 s cieľom zahrnúť Kalininskú, Kaliningradskú oblasť a niektoré polské správne oblasti do oprávnenej pohraničnej oblasti. Nemáme tu žiadne pozmeňujúce návrhy v tejto správe, takže by som vám chcel navrhnúť, aby sme hlasovali. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Jasne to bolo schválené. A teraz potrebujeme hlasovať elektronicky, ako záverečné hlasovanie. Máte všetci vaše hlasovacie karty? Nie. Pani Sargentini musíme ešte potom prirátať. Pri každom hlasovaní už nikoho. Výborne, takže hlasujeme. Končím hlasovanie. a bolo to jednohlasné a jeden sa zdržal hlasovania. Ďalšia správa. To je právo na informácie v, trénom, e, v trestnom konaní. Dovolte, aby som pogratulovala pani Sipel, že už teraz sme sa dostali do tejto fázy. Ďakujem pekne aj všetkým tieňom spravodajcom, ktorí podporili tie zložité rokovania s radou a tak sa podarilo senúť zhodu. Ešte predtým, ako pristúpime v hlasovaní, by som chcela povedať, že podarilo sa dosiahnuť zhodu so všetkými tenými spravodajcami, aby sme použili tú anglickú verziu konsolidovaného textu, aby sme o nej hlasovali. Takže teraz by som chcela otvoriť hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 145, kto je za? Budeme hlasovať unblock. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené, veľmi jasne. Teraz budeme hlasovať elektronicky o legislatívnom uznesení. Takže čakám chvíľku. Dobre. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky 48, 48 za. 2 sa zdržali, takže musíme zohľadniť tieto počty. Teraz môžeme pristúpiť k návrhu správy, ktorá sa týka prístupu verejnosti dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a komisie. Pán Kešman, chcete vystúpiť ako spravodajca? Ďakujem pekne, pani Gál. Chcel by som iba povedať, že v hlasovacom zozname je určitá chyba. Je to na stránke 4 a 5. Ak kompromisný návrh 7 bude schválený, tak potom aj návrhy 102, 103, 104 a 105 odpadajú. Ďakujem pekne. A teraz pristúpme k hlasovaniu. Máme tu dve osoby, ktoré nemajú hlasovacie karty. No, to musíme zohľadniť samozrejme. Teraz návrh 22, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Dobre, overme si to. Uh, uh, Zase socialisti to majú jedného navyše, jedného poslanca navyše, ten hlas navyše. Teraz končím hlasovanie. 34, 36 za teda, 16 proti, nikto sa nezdržal. Návrh 68 odpadá. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 3, ktorý zahrňa pozmeňujúce návrhy viacer návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. Takže verme si kompromis 3. Hlasujte. Končím hlasovanie. 33 za, 19 proti, nikto sa nezdržal. A teraz kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené, ale radšej to overme pani Gál, ak budeme postupovať takýmto spôsobom, možno bolo dobré, aby sme o všetkom hlasovali elektronicky, aby je úplne jasné, že bolo to schválené jasnou väčšinou, takže ja si myslím, že keď bude jasná väčšina proti, bude to tiež jasné, takže ja by som to uprednostnil, ako keď sme mali všetko elektronicky overovať. No, uh... Dobre. Dobre, zaznamenáme si to. Kompromis 4. Hlasujeme rovno elektronicky. Hlasujte. Končím hlasovanie. 31 za, 18 proti. Pardon, 33 za, 18 proti. A jeden sa zdržal. Teraz. Kompromis 5. Za proti, držali sa, rovnaká väčšina, schválené. Návrh 27 a 41 za, proti, zdržali sa, nebolo také jasné, musíme si to overiť, je mi ľúto, hlasujte. Končím hlasovanie. 31 za, 19 proti. Teraz 33 za, 19 proti, 1 sa zdržal. Chcel by som poprosiť, aby ste poriadne zdvíhali ruky, lebo ináč to neviem posúdiť. Teraz návrh 81 za, proti, držali sa zamietnuté. Návrh 28 za, proti, zdržali sa, schválené. Petičný výbor, 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 29 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 30 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 83 a 86, identické návrhy. Za. Proti. Držali sa. Zamietnuté. Petičný výbor 6, ten je tiež identický návrh. A ten odpada tak či tak, dobre. Návrh 87 za. Proti. držali sa. Zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 88 za, proti, zdržali sa a bolo to zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz návrh 34 za, proti, zdrželi sa, schválené. Návrh 35 za, proti, zdrželi sa, schválené. Návrh 107 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 114 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz dostávame ďalej k návrhu 10, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 123, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 124 za, proti, zdržali sa, schválené. 125 za, proti. Zdržali sa, schválené. Petičný výbor, 9 za, proti, zdržali sa, schválené. AVKO 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 39 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 126 za, proti, zdržali sa, schválené. 127 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 40 za, proti, zdržali sa, schválené. Avko 8 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 41. My sme vlastne hlasovali. A teraz ostávame k 5.10. Ten odpadá, dobre. Návrh 130 za, proti, zdržali sa, schválené návrh. Prosím. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som tu práve diskutoval so spravodajcom. Bolo to v neskorej fáze, týkalo sa to 130 jednotky a ja by som chcel tu predniesť ústny pozmeňujúci návrh, ktorý by nahradil 200. E, teda to číslo 200 by tam bolo 50, to je počet strán, ktoré môžete dostať a pevne verím, že Michael Cashman to akceptuje. Dobre, kto je za tento ústny pozmeňujúci návrh? proti, zdržali sa schválne. A tu sa dostávame k návrhu 5.12, kto je za? Alebo nie, nie? Dobre, teraz tu máme 131. jednotku, je po zmenenej forme. Tak to za, proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz 5. 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 42 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 43 za proti, Zdrželi sa, schválené, 44 za, proti, Zdrželi sa, schválené, 45 za, pro, proti, Zdrželi sa, schválené, 46 za, proti, Zdrželi sa, schválené, 47 za, proti, Zdrželi sa, schválené, 48 za, proti, drželi sa, schválené, 133 za, proti, drželi sa, zamietnuté, 49 za, proti, drželi sa, schválené, 134 za, proti, myslím, že to bolo zamietnuté, Teraz 50. -ka. Kto je za? Proti? zdrželi sa? Schválené. 51 za. Proti? zdrželi sa? Schválené. 52 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 53 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 54 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Jednotka. Nie, opravuje sa pani predsednička 55. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Návrh 1 za. Proti. Zdržali sa schválené. 2 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 3 za, proti, zdržali sa schválené. 4 za, proti, zdržali sa schválené. 57 za, proti, zdržali sa schválené. 58 za, proti, zdržali sa schválené. 5 za, proti, zdržali sa schválené, 6 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené, osmička za, proti, zdržali sa schválené, deviatka za, proti, zdržali sa, schválené. 61 za, <coughs> nie, pardon, 10, pro, proti, zdržali sa, schválené. 61 za, Nie 11, opravuje sa pani predsednička. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 12 za, proti, zdržali sa schválené, 13 za, proti, zdržali sa schválené, 14 za, proti, zdržali sa schválené, 62 za, proti, zdržali sa schválené, 15 za, proti, zdržali sa schválené, 16 za, proti, zdržali sa schválené, 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 17 za, proti, zdržali sa schválené, 18 za, proti, zdržali sa schválené, 64 za, proti, zdržali sa schválené, 6, nie, 19, 19 za, proti, zdržali sa, schválené, 66 za, nie, 20 za, proti, zdržali sa, schválené, 21 za, proti, zdržali sa, schválené, ďalší návrh odpadá a teraz pani Zomer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela by som niečo navrhnúť v rokovacím poriadku a síce chcela by som prehlasiť nasledovné. Skupina EPP bude hlasovať proti tejto správe a týmto pádom sme, sme v pozícii menšiny EPP práve preto v zmysle článku 51.3 vypracuje a menšinové prehlášenie. Prehlásenie poprosím, aby ste to zahrnuli do zápisnice. Ďakujem pekne, pani Zomer, pán Kešmen, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja už sa teším na to, ako si prečítam toto prehlásenie menšiny a ďakujem pekne pani Zomer za toto objasnenie. Ešte predtým, ako pristúpim k záverečnému hlasovaniu, chcem sa poďakovať za to, ako to celé prebehlo. Myslím si, že to bolo, bolo to zložité hlasovanie, ale ste to veľmi efektívne a rýchlo prešli. Ďakujem pekne teraz záverečné hlasovanie. Poprosím vás, aby hlasovali elektronicky. Hlasujte. Končím hlasovanie. 33 za, 17 proti, 2 sa zdržali. Ďakujem pekne, pán Cashman. Gratulujem a ďakujem aj ostatným. A teraz sme sa dostali na záver našej schôdze. Vidíte, dá sa to skončiť aj skôr. Takže ešte vám chcem povedať, že budúca schôda sa uskutoční 29. novembra od 9. do 18.30. Ďakujem pekne za vašu spoluprácu. Dovidenia.